môžeme určite, určitý spôsob de- e, dokumentovať. Dobre, takže nemám žiadne ďalšie prihlášky k um, um, technického razu, takže môžeme prejsť k programu dnešného zasadnutia. Situácia bezdomovcov v Európe v dôsledku chladného počasia, vyhlásenie komisie, pán komisár, nech sa páči, máte slovo. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Vážení poslanci, poslankyne, vážení kolegovia, predseda komisie Barozo e, už vyjadril e, znepokojenie a aj my všetci zdieľame znepokojenie, ktoré ste aj vy vyslovili v súvislosti s vlnou mrazov, ktoré postihli Európu. Sú však ľudia, ktorí sú bez strechy nad hlavou a ktorí sú postihnutí obzvlášť tragicky s tým, že dochádza k umrtiam veľkého počtu ľudí v podstate vo všetkých európskych krajinách. Preto máte právo spýtať sa, čo sa robí na to, aby sa napravila táto situácia a čo by sme mohli urobiť spoločne vo vzťahu k tým najextrémnejším prejavom a, a nepriateľnosti sociálneho vylúčenia. My sa nemôžeme tváriť, že sa nás netýka táto vec. Pán komisár, chvíľu, poprosím. Vielleicht möglich, dass Sie... Bolo by, prosím vás, e, možné vás požiadať, aby ste svoje, aby ste sa zdržali rozhovorov priamo v tejto miestnosti, prípadne vybavili vonku. Vielen Dank. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, pán komisár. No. Ďakujem, pán predseda. Hovoril som, že ako všetci vedia, tí prví, ktorých sa týka boj proti postaveniu a situácii e, bezdomovcov. To sú práve členské štáty, miestne samozprávy a ďalšie orgány, ako aj orgány na regionálnej úrovni, ktoré musia zareagovať a to veľmi naliehavo. Týka sa to všetkých orgánov, všet, týka sa to aj občianskej spoločnosti, ktorá sa musí e, zmobilizovať. E, spoločná správa z roku 2010 o sociálnej ochrane vyzýva členské štáty, aby pri prijali národné, e, regionálne a miestne akčné plány na identifikáciu a ochranu bezdomovcov. Je skutočne doslova život je to veľmi dôležité, aby sa e, konalo a aby sme reagovali na túto veľmi vážnu situáciu. Preto e, sme e, radi, že táto, táto debata, táto rozprava bola zaradená do vášho dnešného programu. My všetci máme úlohu, ktorú musíme zohrať. Vyzývame členské štáty, aby prejavili svoju zodpovednosť a je potrebné, aby sme v dlhodobejšom meradle pochopili problémy a zlepšili naše nástroje na meranie rozsahu tohto fenoménu, aby sme dokázali najlepšie reagovať. Napríklad tým, že Európska únia e, financuje novú štúdiu o e, postavení bezdomovcov a post poskytuje podporu tým organizáciám, ktoré sa starajú o bezdomovcov. E, existuje plán sociálneho rozvoja a máme aj príslušný fond a máme aj fond, ktorý je možné využiť na účely ochrany bezdomovcov. Musíme využiť skúsenosti a musíme lepšie vyhodnotiť existujúcu situáciu priamo v teréne a vykonať potrebné opatrenia. Máme tu predovšetkým na mysli útulky. Ehm, e, ko E, boli, by, boli ustanovené aj konkrétne cesty, ako to robiť napríklad e, na staniciach. A preto aj železničné spoločnosti súhlasili s tým, že sa zapoja do realizácie akčného plánu, aby na celoeurópskej úrovni bolo možné všetky tieto e, kroky robiť. Samozrejme je potrebné tieto kroky financovať a pokiaľ pokiaľ ide o účasť železníc a staníc, tak tieto treba e, podporiť. E, my vítame tieto pozitívne kroky, ale je potrebné ich doplniť aj o ďalšie. Nemôžeme sa e, nejako tváriť, že sa nás to netýka a musíme sa vyhnúť pokušeniu stigmatizovať tieto osoby, pretože všetci aktéry majú svoju zodpovednosť, sú to predovšetkým predovšetkým združenia mimovládne organizácie, ktoré tu idú príkladom. Podniky, vlády, e, miestne a regionálne orgány, občianská spoločnosť, každý má svoju úlohu, každý musí prispievať k budovaniu tejto sociálnej Európy a musíme to aplikovať aj na tú situáciu, ktorá existuje dnes a na postavenie bezdomovcov. My sme už urobili ale nestačí to. Komisia sa snaží získať čo najširšiu podporu eh, únie, ktorá by doplnila úsilie členských eh, štátov. 14. septembra minulého roku bola prijatá príslušná rezolúcia a v oktobri eh, sa konala rada, kde komisári, komisár predložil nové nástroje a sme si istí, istý, že tieto sociálne podniky, ktoré, o ktorých sa hovorilo v, na tomto zasadnutí, by mohli zohrať svoju úlohu takisto aj v riešení otázky bezdomovcov. Čiže je treba lepšie zacieliť štrukturálne fondy, je potrebné zjednodušiť pravidlá, ktoré upravujú podporu pre sociálne služby, je potrebné, aby sa e, aj verejné obstarávanie e, využilo v prospech e, tejto e, skupiny občanov. E, to je všetko, čo som chcel povedať a ďakujem vám za vašu pozornosť a teším sa, že ste upozornili na potrebu hovoriť o tejto mimoriadne závažnej otázke. Vážené dámy a páni, predtým ako začnem rozpravu, mohol by som jednu vec povedať E, máme tu viacerých kolegov, ktoré sa prihlásili v rámci postupu Catch the Eye podľa rokovacieho poriadku. Môžeme mať iba jedno kolo predstaviteľov e, e, jednotlivých politických stran. Nemôžeme teraz usporiadať postup Catch the Eye. A teraz v mene EPP. Pán predseda Jozef Dol, nech sa páči. Monsieur Barnier, à l'heure où Poprosím mikrofón pre rečníka. Vážne pán kolega Gol, poprosím vás, aby ste zapli mikrofón. Ďakujem pekne, pán predseda. Takže Hovoríme e, o vyše 600 ľuďoch, osobách, ktoré v posledných dňoch e, zahynuli v Európe v dôsledku mrazov. Nie je to len otázka financií, je to predovšetkým otázka solidarity. Táto e, vlna mrazov, ktorá posiela Európu, poukázala na mnohé veci. Tie potraviny, ktoré sú k dispozícii v rámci potravinového programu, majú majú veľmi eh, nízku úroveň, sú veľmi nízke zásoby. Do E, hovorí sa, že nemožno tento problém riešiť skôr ako v roku 2013 kvôli nedostatku právneho základu. Ale myslím si, že my musíme každodenne myslieť na to jedlo, ktoré sa každodenne vyhadzuje a pritom na druhej strane tu nemáme dosť družení, ktoré by mohli potraviny rozdielovať. Preto hovorím o solidarite. Ja viem, že E, e, starostovia e, dedín sa starajú o ľudí v tomto smere a preto vítam tieto e, iniciatívy, vítam aj úsilie o rozdeľovanie potravín. E, pokiaľ ide o potravinovú pomoc, treba ju poskytovať aj e, v rámci Európy, ale týka sa to aj spoločnej energetickej politiky. Čo dnes vidíme? Sme svedkami toho, že sa vypína elektrina pre osoby, ktoré si ju nemôžu dovoliť financovať. Myslím si, že toto sa deje v celej Európe. Nemôžeme to tolerovať a preto je potrebné, aby sa prijal veľmi silný a dôrazný projekt európskej sociálnej ochrany. Je potrebné, aby sa takéto drámy e, nediali a treba hľadať prostriedky, poskytovať ich mimovládnym organizáciám, ktoré sa zaoberajú touto problematikou a nemajú sa tie prostriedky poskytovať veľkým organizáciám. Ďakujem. Ďakujem, pán A teraz za socialistov a demokratov pani Guillaume, 4 minúty. Pán predseda, pán komisár, vážení kolegovia, vlna mrazov, ktorá postihla Európu, má už za následok stovky mŕtvych, predovšetkým bezdomovcov. Ehm, vyvoláva to silné emócie vo verejnej mienke, ale my vieme, že keby sa neposkytovala podpora, tak tento počet by mohol veľmi narásť. Hovoríme o vylúčených osobách. Máme okolo troch miliónov bezdomovcov a tam patria e, sociálne postihnuté osoby, mladí, starí, ženy e, a niekedy sú tam dokonca aj zamestnané osoby. Tá ekonomická kríza, ktorá existuje v súčasnosti, budúcnosti ešte zvyšuje počet týchto osôb. E, je veľmi ťažké vymaniť sa z tohto blúdneho kruhu. Je potrebné, aby e, sme si uvedomili, že tu ide aj o osoby, ktoré e, spia v autách alebo v hoteloch, ktoré nemajú nárok na to, aby sa e, na ne vzťahovali existujúce formy podpory. E, je potrebné, aby sa prijala globálna politická a rýchla reakcia. Ďakujem. Vidím, že hovorím moc rýchlo. Prepačte. E, našou povinnosťou je konať, ale nie len teraz, ale aj v dlhodobom meradle je e, nevyhnutné, aby sme týmto ľuďom poskytli nejaké spôsoby, ako e, odísť z ulice, aby, ako sa starať e, sami o seba. Je potrebné, aby mali možnosť využívať viaceré práva a služby preto by sme mali prejsť k ďalšej etape, ktorou je politická vôľa. Pán komisár hovoril o podpore skutočnej európskej stratégie podpory e, v tejto oblasti e, e, nemožno odkladať riešenie situácie bezdomovcov na rok 2015 E, e, naša kolegyňa pani Darden e, na tú tému hovorila na konferencii o sociálnom vylúčení ale kvôli nedostatku času nemôžem hovoriť viac. Existuje už cestovná mapa a tu by sa mali využiť prostriedky, ktoré sú už dnes e, k dispozícii na riešenie postavenia sociálne vylúčených osôb a nemáme zotrvávať len na úrovni vyhlásení. E, ciele e, Európskej únie v stratégie 2020 sú takisto nástroje, ktoré by sa mali použiť aj na tento účel E, nie je prípustné, aby e, sa v čase krízy e, riešila situácia na úrovni EÚ len prostredníctvom úsporných opatrení, ktoré vyháňajú ďalšie a ďalšie osoby do ulic. Je potrebné, aby sa tu zapojili banky a my nemôžeme hovoriť len o vyhláseniach, o úmysloch postavenie bezdomovcov e, vyvoláva pohoršenie a zostáva tu toho veľmi veľa urobiť, hlavne na úrovni konkrétnych opatrení. Ďakujem. Pani e, Guillaume, skutočne ste išli príliš rýchlo, lebo chudáci tlmočníci sa veľmi trápili. E, možno, že neskôr e, by sa to malo pri ďalšom vystúpení riešiť. Ďakujem. Takže pán kolega Rinaldi pre e, liberálov a demokratov. Alde, dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Možno, že by sa to e, vám e, bude zdať provokačné, ale mohli by sme vyhlasiť minútu ticha, aby sme vzdali hold 600 e, bezdomovcom, ktorí zomreli pre studené počasie minulý týždeň. Zvyčajne vzdávame hold významným osobám týmto spôsobom a hadám, bolo by to veľmi dôležitý prvý symbol Mm, treba si uvedomiť, že nástroje participačnej demokracie a ochrany práv, e, všetky tieto nástroje a princípy bohužiaľ sa neuplatňujú. Nestaráme sa o bezdomovcov, či už ide o občanov únie alebo nie. Častokrát e, to sa neteší politickému e, koncenzu pán komisár eh, eh, Barnier správne povedal, že to spadá pod kompetencie členských štátov. Ide však o cez hraničný problém, celoeurópsky problém, ktorý je podstatne viditeľnejší teraz ako v minulosti. Častokrát žiadame od komisie, aby robila viac, ako eh, vypracovala hm, programy. Treba vyčeliniť štrukturálne fondy, kohezné fondy Okrem toho, treba zaručiť aj slobodný pohyb e, bezdomovcov. Je to naozaj zaručené? E, určité členské štáty e, uplatňujú isté obmedzenia, pretože takíto jednotlivci nemajú trvalé bydlisko. A v otázke minimálnych služieb a pomoci, nuž tu môžem povedať, že niektoré krajiny neposkytujú takéto služby občanom iných štátov na základe európskych pravidel by som chcel vedieť, či je to správneho hľadiska prípustné a podľa e, e, organizácie FAO, e, každý európsky občan ročne znehodnotí 170 kg potravín. A čo by sa dalo urobiť voči tomuto, proti tomuto trendu? Je to veľmi dôležité, je to súčasť našej agendy. Ďakujem, pán Gandhi. A teraz v mene zelených. Pani Karina Deli. Ďakujem, pán predseda pán Barnier, kolegovia, musím povedať, že sa hnevám. Už dva, eh, pred dvoma rokmi eh, sa za belgického predsedníctva prijala Európska stratégia pre bezdomovcov. My v Európskom parlamente sme vypracovali e, vyhlásenie v prospech bezdomovcov. Ja som autorka uznesenia v prospech európskej stratégie, ale komisia neodpovedá na naše požiadavky. Veľmi ľutujem, že ani v rade nikto sa neujal tejto témy a pritom je potrebné, aby sa zabezpečilo ubytovanie pre osoby, ktoré na to nemajú dostatočné prostriedky. Ja si myslím, že ten počet 600 mŕtvych osôb je veľmi výrečný, ale my si musíme uvedomiť, že tieto osoby sú v ulici celé dni, celý rok a preto Európa musí byť solidárna, aktívna vo vzťahu k nešťastiu najzraniteľnejších osôb. Situácia je viac než znepokojivá. V Grécku sa počet bezdomovcov za dva roky zvýšil o 25 percent. V Maďarsku bezdomovcov prenasleduje policia, pokutuje ich. Vo Francúzsku sa takisto žobranie stretá, trestá, trestá sa aj hľadanie potravín v odpadkových košoch. My konštatujeme čoraz viac, že vzhľadom na úsperné opatrenia vlád tie dôsledky budú hrozné. Musíme sa zobudiť, vážení kolegovia. My veci dokážeme zmeniť a pán komisár Jasne hovorím, že Európska únia musí zohrať svoju úlohu pre solidaritu medzi štátmi a európskymi národmi. Je potrebné okamžite zvolať naliehavé stretnutie príslušných ministrov. A mali by tam byť aj banky, mali by tam byť ďalší aktéry. Je potrebné zachraňovať životy. Každý členský štát by mal komisii podať hlásenie o opatreniach, ktoré prijal v prospech zraniteľných osôb osôb. A tí, ktorí nerešpektujú takéto pravidlá, by mali byť e, trestaní, mali by byť e, sankcionovaní, predovšetkým pokiaľ kriminalizujú bezdomovcov. A napokon, pán Barnier, chcem vám povedať, že komisia musí veľmi rýchlo vypracovať európsku stratégiu pre bezdomovcov. Cieľ je jasný. My pripomíname, vážení kolegovia, že nikto by už nemal do roku 2015 spať v uliciach. Je to veľmi naliehavé a ak chce človek snívať, musí mať miesto na to, aby mohol spať. A prosím, aby sme toto mlčanie európskych zodpovedných osôb prelomili. Musíme konať a musí sa konať hneď. Eh, a teraz v mene skupiny ECR pán Karim. Vážne pán predseda, vážne pán komisár, v konečnom dôsledku každá spoločnosť sa posudzuje podľa toho, ako sa e, e, zaobchádza so zraniteľnými a starými osobami. V súčasnosti máme asi 3 miliónov ľudí bez trvalého e, bydliska, bez domovcov. Aj u nás doma v Spojenom kráľovstve v prípade hypertermie medzi e, ľuďmi staršieho veku sa počas ostatných 5 rokov zdvojnásobili problém je toľko rozsiahlý, že dnes, keď som prečítal jedné významné noviny v Spojenom kráľovstve, tam e, bolo napísané zmrzli, pretože je veľmi drahé palivo. Áno, je to problém bezdomovcov, ale chcem e, dôvodiť nasledovne. E, ak chceme mať stratégiu pre riešenie problémov bezdomovcov a ľudí, ktorí sú dotknutí ťažkým počasím a sú bez domova, Mali by sme mať opatrenia aj pre tých ľudí, ktorí by sa mohli ocitnúť e, v e, situácii bezdomovca, pretože nie, budú si môcť dovoliť e, poradiť si s finančnými tlakmi V celej Európskej únii dochádza k prepušťaním, zábaniu majetku viem, že počas ostatných 7 dní 133 ľudí zomrelo. Pán Dol spomenul, že počas niekoľkých týždňov zomrelo viac ako 600 ľudí. Je to veľká hanba pre nás všetkých. Pán komisár Barnier hovorí o obmedzenej úlohy nášho parlamentu. Je to síce pravda, ale mali by sme posilniť úlohu členských štátov a zabezpečiť e, väčšiu koordináciu a výmenu osvedčených postupov. Rečník je prerušený dve minúty pre pani Gabriela Cimer v mene skupiny GUE. Pán predseda, pán komisár Barozo, vážené kolegyne a kolegovia, e, celá táto vlna chladu robí eklatantným, ako sa presadzujú ľudské práva v Európe a v Európskej únii. Politika členských štátov, e, našej Európskej únie e, vlastne stroskotala na celej linii Ehm, čo sa týka tej eh, vlny eh, chladu, viac ako 80 mŕtvych eh, v Polsku, viac ako 180 na Ukrajine, ďalšie stovky v Rusku a tak ďalej. Mnoho ľudí zomrú na chlad, zamrznú alebo sú E, zaslaní do nemocníc, kde potom zomrú mnohí bezdomovci, zamrznú pod mostami, v bočných e, uliciach, uličkách, ale takisto v nevykúrených domoch. Mnohí, ktorí e, majú ktoré majú zastaralé, zastaralé kúrenia, prípadne nemajú peniaze na ťažký vykurovací olej, alebo sa im, im celé, im zrúti celé kúrenie. Toto všetko spôsobuje, že máme toľko mŕtvych. My musíme e, urobiť potrebné opatrenia za veľmi nepríjemné, za zlé. Považujem, že nikto nevie povedať, koľko ľudí je vlastne vystavený E, tomuto nebezpečenstvu, tomu riziku zamrznutia v rámci Európskej únie. Nemáme žiadne spoločné indikátory, žiadne štatistiky, ktoré by mohli osvetliť e, tento rozmer. Dokonca ani v Nemecku nie. My žiadame, aby sa vytvorila task force pri Európskej komisii, aby sa prípady núdze v jednotlivých veľmi postihnutých regiónoch Európy podchytili, aby sa okamžite mohli organizovať um, odvetné opatrenia. Musíme mať štatistiky, ktoré budú úplne diferencované, tak aby sme vedeli, čo to e, znamená, čo to obnáša a koľko ľudí máme bez domova. Členské štáty sú povinné urobiť zákonné úpravy. My hovoríme o celoeurópskych eh, programoch na stanovanie nízko, vysokoenergetických eh, bytov a takisto navrhujeme diskusiu o celoeurópskych sociálnych minimálnych štandardoch, eh, tak aby sme bojovali s chudobou, bezdomovcami a ostatnými aspektami. Rečnička bola prerušená. Dobre, teraz pán predsedajúci hovorí, prejdeme k poslednému členovi diskusie, a to je pán komisár Mišar Barník, ktorý bude reagovať na to, čo povedali naši kolegovia a kolegyne. Ďakujem, pán predseda. Ako pred chvíľou pripomenula pani Deli, že za niekoľko dní či týždňov v európskych krajinách zomrelo vyše 600 osôb. A sú to, tá, tá, táto skutočnosť veľmi dobre poukazuje na rozsah tejto tragédie a na jej európsky charakter. Preto v mene Európskej komisie hovorím, že je dobre, normálne a potrebné, aby vaše e, zhromaždenie spolu s komisiou e, skonštatovala, aká je situácia a ako na ňu reagovať. E, pani Guillaume, myslím si, že to nie je e, dobrá odpoveď, to, čo ste navrhli. Ako viete, e, tú prvoradú kompetenciu majú členské štáty a preto tá prvá požiadavka v rámci takejto rozpravy je, aby sme my to znamená, parlament aj komisia pôsobili na členské štáty, každý vo svojom vlastnom štáte, aby sa ujali svoje zodpovednosti. My sme sa sami e, zúčastnili na rozprave, pokiaľ ide o potravinovaný program. Prečo bol tento program zablokovaný? Tam práve ide o podporu tých e, najhoršie sociálne e, situovaných ľudí. A kto sa má o to starať? E, sú to miestne združenia, ktoré tu musia zohrať veľmi dôležitú úlohu. Kde to, e, na čo to narazilo, na aký problém? Niekedy naozaj sa musíme e, pozrieť na to, na ktorej úrovni sú tie kompetencie. Často sú na regionálnej a miestnej a nie v Bruseli. A nám a preto, pani Guillaume, e, si myslím, že e, nie je možné e, sa odvolávať na národné kompetencie. My máme svoje kompetencie a kapacity takisto. Toto je téma, ktorá ma veľmi zaujíma, do ktorej sa angažujem a sú to predovšetkým univerzálne základné služby, či už ide o ubytovanie, stravovanie, energiu, Európa a Európska únia môže v tejto oblasti pôsobiť nepriamým spôsobom tým, že e, pripraví potrebnú legislatívu. Uvediem príklad alebo dva do ktorých som bol osobne zapojený. Keď e, som prezentoval diskusiu o pravidlách e, o verejnom obstarávaní, tak sa hovorilo aj o revízii e, pravidiel upravujúcich štátnu pomoc. Vy viete o tom, že sme sa usilovali prijať veľmi konkrétne opatrenia, ktoré by e, kládli verejné obstarávanie v prospech e, práve takýchto sociálne vylúčených skupín. Ale aj Európska únia takýmto spôsobom zohrala svoju úlohu. Pani Guillaume aj pani Deli hovorili o stratégii pre bezdomovcov. E, v septembri 2011 bola prijatá rezolúcia, o ktorej sa tu hovorilo a ja vám musím teraz odovzdať posolstvo e, týkajúce sa štúdie o migrácii a nadnárodnej spolupráci pri riešení situácie osôb bez trvalého bydliska. V Európe sa to týka predovšetkým Európskeho e, fondu regionálneho rozvoja. Mám pred sebou číselné údaje, e, tieto však nie sú dosť explicitné. Od roku 2007 až do roku 2013 členské štáty vynaložili 10 miliard E, eur do e, Fondu sociálneho rozvoja, z ktorého sa riešia aj potreby e, najzraniteľnejších osôb. Pani Deli, môžem vás ubezpečiť, že zdieľame váš pocit z toho, čo sa deje v niektorých krajinách a znepokojenie z toho, že v niektorých členských štátoch sú kriminalizovaní bezdomovci a vyzývame spolu s vami členské štáty, aby sa ujali svoje zodpovednosti a skoncovali s takouto situáciou. Pán eh, predseda Dol, ja som si veľmi dobre všimol vašu výzvu eh, na európsku sociálnu ochranu. To je eh, téma, na ktorej sa osobne silne angažujem a dúfam, že sa nám podarí vytvoriť európsku silu pre sociálnu ochranu, aby sa riešila katastrofálna situácia nielen mimo Európy, ale aj v rámci Európy, keď ide o problémy, ktoré sa týkajú najzraniteľnejších osôb, ktorých zdravie a osobná bezpečnosť sú ohrozené. E, myslím si teda, že e, hoci krátko, predsa je veľmi dobre, že Európsky parlament parlament poukazuje na túto situáciu, poukazuje na právne a finančné okolnosti, politické riešenie na nás a táto vážna kríza ktorá e, nás e, postihla, je ďalším dôvodom, pre ktorý sa zvyšuje počet osôb, ktoré sa ocitajú na uliciach. A preto e, môže komisia v rámci svojich právomocí e, v súčinnosti s vami e, pracovať na prijatí legislatívnych krokov, ktoré by, e, ktoré by zabezpečili európsku dimenziu. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár Barnier. Tým sme ukončili rozpravu na túto tému a môžeme okamžite prejsť na ďalší bod e, programu, čo je správa pána Vasevita.